the president. <laughs> the sitting is resumed. Thank you. Pokračujeme v zasadnutí. Ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie komisie o zariadeniach na starostlivosť o deti v rámci barcelonských cieľov. Takže teraz dávam hneď slovo pánovi komisárovi Špidlovi, ktorého týmto aj vítam. Vážená pani předsedkyně vážené poslankyně vážení poslanci